Litvy požiadali predsedu parlamenta, aby zbavil uh, imunity pána poslanca Rolandasa Paxasa uh, e, v súvislosti s trestným konaním, aby to tak urobil v zmysle uh,